Tento text e, bol veľmi jednoznačne zameraný na situáciu kopských kresťanov v Egypte, keď budeme o uznesení hlasovať v Štrasburgu. Ďakujem. Ale ak tomu dobre rozumiem, to, o čom hovorí EPP, to je hlasovanie o dva týždne na oktobrovom zasadnutí. Chcel by sa k tomu ešte niekto vyjadriť? No bude závisieť od toho, aký ten návrh bude, pán